E, to budeme považovať za schválené. Ospravedlňujem sa, neviem teraz, čo chcete povedať, pýta sa pán predseda. To bolo nedorozumenia. Takže považujem to za prijaté a budeme pokračovať ďalej. Správa poslanca Kadek rozsahy rybolovnej úmrtnosti. Je to menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. E, návrh bol schválený. Ďalej hlasujeme správa Geringer Odenberger. E, tiež menovité hlasovanie hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol schválený. Takže hlasujeme ďalej. E, e, menovité hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Návrh bol schválený. Ďalšia správa pána poslanca Begeny, pani Begeny. Dohoda EU-Norsko. Hlasujeme, nech sa páči. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené. Ďalej e, správa Viegas, menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Návrh bol schválený. Ďalej správa Aguilera Garcia, e, menovité hlasovanie. Hlasujeme, nech sa páči. Hlasovanie ukončené. Návrh bol tiež schválený. Ďalej správa pána Kaputo. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Návrh bol tiež schválený. správa pani Rodas, viadočný plán pre populácie druhov žijúcich pri Morskom dne mori. Máme tu návrh zamietnúť návrh e, komisie. Hlasujeme aklamáciou. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Dávam slovo Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci. Pokračujeme menovitým hlasovaním. Ešte raz sa ospravedlňujem, pán predseda. Odozdávam slovo pani Házinkam. Ja sa chcem odvolať na bod 9, 5, 3. Budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch prv, ako budeme hlasovať o kompromisnom texte. Moja politická skupina e, chce hlasovať Ide o nadmerný výlov a to je v rozpore s rozvojmi cieľmi. Je to príliš vzdialené mandátu. Parlament e, e, sa tomu venoval a e, medzinárodné organizácie na ochranu životného prostredia, prostredia sa ohlásili a žiadajú nás, aby sme nehlasovali za to. Ide o zabranie nadmernému výlovu. Ďakujem. Budeme hlasovať. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. Návrh je schválený. Chápem, že tu je trošku zmetok, takže objasním to. My sme hlasovali o návrhu pani Hazenkam. Takže ešte raz. Hlasujeme o návrhu pani Hazenkam. Kto je za? Menovité hlasovanie. Hlasovanie ukončené. zamietnuté. Pokračujeme menovitom hlasovaní 1.03. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Ešte raz hlasujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol schválený. Pokračujeme pozmeňovacím návrhom 104. Hlasujeme aklamáciu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Prejdeme k správe Moran Chartier správa. Pán Martin sa prihlásil o slovo, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda pokiaľ ide o výsledok trilalógu, žiadame, aby sa hlasovalo všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem. So, uh, we will put that to a vote. Takže budeme hlasovať aklamáciou. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nebolo to schválené, takže prejdeme k menovitému hlasovaniu o pozmeňovacie na 39. Hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Návrh bol schválený. Hlasujeme aklamáciou o návrhu 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pokračujeme hlasovaním o správe Engström. Je to menovitým hlasovaním. Hlasujeme, nech sa páči. Hlasovanie ukončené. Schválené. Ďalej správa Scott Cateov. Hlasovanie odrazu menovitým hlasovaním. Nech sa páči. Hlasovanie ukončené. Návrh bol schválený. Žiadali ste o slovo, nech sa páči. Ponieważ dva ostatnie e, dosie były e, w bardzo skomplikowany sposób. E, pred nedávnom sme tu mali niekoľko náročných tém a väčšina poslancov si to ani nepreštudovala keď sme hlasovali o poslednej verzii smernici o vysielaní v oblasti služieb, tak e, ste nám jasne nepovedali, o čom hlasujeme. Prosím, jasne povedzte, o čom hlasujeme. A ešte vás prosím, aby to bolo zrozumiteľné. Pani Jasovecká, ja s tým nesúhlasím, keď som e, e dával hlasovať jasne, som povedal, či aj to správa a povedal som, že hlasujeme. Pani Jasovecká, nesúhlasím. Pokračujeme hlasovaním o správe Guteland Menovité hlasovanie. Hlasujeme, nech sa páči. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Návrh je schválený. Tým ukončujeme hlasovaním. Prejdeme k vysvetleniam hlasovania. Prosím, tí, ktorí odchádzajú, aby to urobili v tichosti. Mrs. Uh, you have a... Uh, Páni, to k rokovaciemu poriadku, prosím. Vážený pán predsedajúci, prosím kolegovia, kto nechce ostať na vysvetlenia hlasovania, prosím, opustite v tichosti sálu. Áno, k rokovaciemu poriadku, pán predsedajúci, na začiatku nášho rokovania sme dostali informáciu o situácii v krajine, ktorá je členom Európskej únie. Je to dôležitý člen Európskej únie chcem povedať, že tu nemožno hovoriť veci, ktoré nie sú oprávnené, boli to závažné výčitky Pán predseda, musím povedať, že moja krajina je krajinou, ktorá má ústavu a ktorá má prezidenta, ktorý naozaj presadzuje, aby sa plnila ústava proti útokov tých, ktorí teda chcú na túto ústavu útočiť. My sme predsa právnym štátom a Taliansko je e, krajinou. Ďakujeme pekne, pani Toja. Pani Toja. Predsedajúci prerušuje. Ja vám chcem iba pripomenúť, že som zobral slovo, pretože to nebal, nebol bod, ktorý by sa vzťahoval na rokovací poriadok. Takže ten kúsok sa podľa všetkého ne, neodtlmočil, keďže bol vypnutý mikrofón. Takže teraz budeme pokračovať vysvetlením hlasovania. E, prvý sa, prvá sa ujme slova na dve minúty pani Damato optimalizácie hodnotového